Drahí kolegovia, vrátime sa k našej práci a dnes ráno e, tu máme oznámenie nášho všeobecného správodajcu pre návrh rozpočtu na rok 2017, našich správodajcov o iných oddieloch a my sme nútení ukončiť prácu o 10.30. Nemám žiadne mimoriadne oznámenia a ak je na spravodajca hotový, dávam mu slovo. Nech sa páči, pán všeobecný spravodajca. Äh, Ďakujem, pán predseda. Medzičasom som pripravil materiál, ktorý asi už dostali všetci i tieňoví. Je to môj návrh, ako prejsť tými 2200 pozmenujúcimi návrhmi, ktoré podali skupiny, výbory, ale i mnohí e, poslanci sami za seba. Tento materiál už v podstate možno od včerajška je zastaralý. Bolo to veľmi ťažké zladiť predstavy, ktoré nám poskytla včera popoludní pani Georgieva. V hrubých rysoch možno ich označiť za veľký pokrok. E, je úzke prepojenie s týmto materiálom. Čo však vyvstalo e, v pondelok a v útorok na udalostiach, to ešte v tomto materiáli nie je odzrkadlené. Chcem poďakovať v prvom rade na kolegov z sekretariátu výboru. V sobotu sme museli obetovať teda jeden deň e, svojho víkendu a robili sme simuláciu rozpočtu. To je jej pod, e, podklad pre tento materiál. Prešli sme tie pozmeňujúce návrhy a sledovali sme, čo je v rámci toho, čo nám je zadané právne a čo je aj politicky rozumné čo môže byť e, v priamej forme alebo trošku prispôsobene e, použité, v čom som sa už priebežne ako spravodajca aj strácal. Chcem preto poďakovať kolegom, ktorí v tej prípravnej fáze toho zostretnutia veľa, veľa pracovali. E, boli nápomocní pri tých briefo- briefingoch, pri implementácii toho, čo sa dohodlo v posledných dňoch. Každopádne teda veľká vďaka za mňa i môjmu asistentovi, ktorý tu teraz nie je, i kolegyňam. Všetko sú to ženy, dodávam zo strany teda našej socialistickej skupiny veľmi mi pomohli. Ten materiál e, teda treba brať e, s rezervou, že sú tam veci, na ktoré sa treba pozrieť inak pod e, vplyvom toho, čo prezentovala komisia. Máme tu teraz politické intelektuálne výzvy, tie časti toho balíčku, ktoré nám včera pretožila pani Georgie, tie, ktoré podporujeme v tých budúcich mesiacoch, nie by sme ich mali nielen presadiť, ale aby boli aj naozaj e, v tom rozpočte. Revízia viacročného finančného rámca, to treba vyzdvihnúť napríklad. Na to sa to odzrkad e, odlilo. Treba tieto dve veci synchronizovať. Technicky je to samo o sebe náročné, ale i politické e, prepojenia sú zaujímavé. Je tu ešte ďalší vlastne prvok, teda dnes na jeseň správa o vlastných zdrojoch pána Montyho a jeho pracovnej skupiny sa očakáva tiež na jeseň. To budú dôležité detaily. Mnoho vecí je vám známych z predošlých rozpočtových postupov a ja som teda za to, aby sme všetky rozpočtové riadky najprv ktoré zmenila rada teda, tie myslím, aby sme ich vrátili do stavu, ktoré, ktorom ich podala komisia. E, ničím novým nie je ani návrh, e, kto, tie terajšie nástroje, napríklad rezervu na neprevydateľné udalosti, maržu globálnu na záväzky, tieto použiť, mobilizovať, aby určité kritické rozpočtové kategórie sa posilnili. Krátenia spojené s EFSA, UCEF a Horizon 2020 napríklad. E, zvrátiť, e, napraviť, presadiť e, iniciatívu pre zamestnanosť mladých. A ak sa dá čo najviac dobrých nápadov ktoré sme našli v pilotných projektoch a prípravných e, opatreniach a tie presadiť. A to má vedie k prvej dôležitej veci, ktorú som, by som vám chcel povedať, ktorá je možno tu sporná, už na úvod to chcem prezentovať ako moju pozíciu, ktorá nie je nezvratná, ale Ale tu chcem jednoducho predniesť svoje argumenty. Viete, že je tu návrh na prípravné opatrenie, kde 90 miliónov eur sa má mobilizovať na obdobie troch rokov, kde je o spoluprácu alebo podporu európskeho zbrojárskeho priemyslu. Je to veľmi dôležitá súčasť rozvíjajúcej sa spoločnej obranej a bezpečnostnej politiky, obrannej politiky, E, na samite e, v Bratislave sa o tom bude hovoriť. Dôležitá súčasť e, myšlienok, myšlienky, ktorá nevznikla len v nejakej kreatívnej hlave, ale je to naozaj milník, dôležitá súčasť diskusie, ktorú vedú šefovia krajín aby sme sa politicky v tomto bloku tematickom posunuli. Ja osobne si myslím to, že EÚ, ktorá momentálne na tom nie je až tak dobré, e, sa asi nevyriečí tým, že zavedie spoločnú obranú politiku, ale že pokroky v tejto oblasti sú dôležité, pretože nás to nutia zvonka na nás pôsobiace hrozby. Obsahovo teda proti tejto, e, tomuto prípravnému opatreniu nemám žiadne námietky. Problém mám však s jej financovaním. Treba si uvedomiť, e 25 miliónov z týchto 90 miliónov bude už v budúcom roku splatných. Vychádza sa z toho, že sa bude musieť financovať mnoho ďalších zmysluplných pilotných eh, akcií a prípravných opatrení, tie musia byť umožnené, pretože tie rozpočtové riadky, ktoré to majú umožniť, sú, sú z hora eh, o, obmedzené. Musíme prijať politické rozhodnutie, ktoré pilotné projekty a prípravné opatrenia sú nám, eh, stoja nám stoja za to, aby sme ich podporovali ak patrí toto prípravné opatrenie o obravnej politike k, do tejto kategórie, tak počet tých, ktoré môžeme podporiť, je automaticky nižší. To je matematicky jasné. A tu mám návrh, ktorý vychádza z myšlienky Mm, poznáte môj názor, často som ho tu pertraktoval, že som sa stal európskym politikom, pretože si myslím, že v politike je veľa úloh, ktorú e, európske e, národy zvládnu spoločne lepšie než osamotene. Že sa to musí odzrkadliť v rozpočte, e, nie je každému automatizmus a jasné. Máme tu množstvo úloh, ktoré spoločne musíme plniť, ale finančné prostriedky, ktoré nám dávajú členské krajiny, a od toho sme predsa závislí, v podstate nestačia nikdy. Týmto návrhom, ktorý sme včera počuli, by sa to malo zlepšiť. Tento krok však presadiť rozpočtovo, to sa nepodarilo zatiaľ. Myslím si, že ak teraz začneme s tou súvislosťou, že sú tu ešte ďalšie mechanizmy, e, aténsky mechanizmus napríklad, kde e, môžu v zahraničnej a bezpečnostnej politike štáty spoločné projekty financovať. Keď teda využijeme tento kontext a spustíme možnosť opatrenia spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky financovať z európskeho rozpočtu, tak otvoríme e, pandorinu skrinku, ktorá sa len ťažko bude zatvárať. Budú prichádzať ľudia z komisie s politicky rozumnými návrhmi a my budeme vždy pred tou situáciou, že je to veľmi rozumné a musíme to predsa podporiť. A my by sme to aj chceli ale rozpočtárska realita je taká, položiť si otázku, či e, takýto rozpočet e, máme vlastne na to, alebo nie. A moja odpoveď by bola, bez ohľadu na to, čo povedala včera pani e, Georgieva, takýto rozpočet dnes momentálne nemáme. A v tomto kontexte som e, zdržanlivý financovať tento návrh z rozpočtu. Výrazne ma, e, sú, sú tu lobbysti voči mne e, akt, aktívni. Pani Holmajer, francúzska vláda, neviem, kto z tých dvoch je e, údernejší, priebojnejší, ale môj postoj je teraz taký, že hľadám na ďalšie možnosti financí a s pomocou právneho servisu sa objavili nápady. Tie by som rád prezentoval že by sme zriadili rozpočtový riadok pre túto prípravnú akciu, že by sme ukázali, že obsahovo ten projekt podporujeme. Inak by sme mohli s, s, rovno to odmietnúť. Tým signalizujeme, ako hovorím, podporu. Pokiaľ ide ale o rozpočet, tak tam jednoducho dáme e, výpočtársky nulu, do, napíšeme k tomu riadku, že si to želáme a máme na to čas rozpočtársky, že si želáme financovanie tohto, tohto prípravného opatrenia. Môžem si predstaviť atenský mechanizmus, viem si predstaviť, že pripojíme externé príjmy, že to bude nejaký návrh na príjmovej strane, určité technické zmeny e, rozpočtovými riadkami prvom rade však signál, že ten projekt chceme, že potom po druhé e, vysielame signál, že tento rozpočet je na e, financovanie veľmi ďaleko siahlých e, nárokov a nie je e, schopný ich pokryť. Aké členské krajiny chcú tieto spoločné operácie, musia sa podielať na financovaní. To by teda pre nás potom bolo e, pre parlament to rozhodujúce, ten rozhodujúci efekt, nám by to okamžite dalo možnosť robiť oveľa viac pilotných projektov a prípravných opatrení. Kategória 1A. Návrh smeruje tým smerom, že rozpočtové e, riadky treba e, vrátiť na ten stav pred FC, e, Horizon 2020, e, Connecting Europe Facility ďalej. A tu som pri druhom bode, ktorý by mo dneska možno mohol znamenať spory v diskusii v rámci kategórie 1a 50 prostriedkov, ktoré v tomto rozpočte, v budúcom rozpočte ktorí by mali byť na garančnom e, pilieri FC a mali by ísť do rezervy. E, predbežný návrh komisie Erasmus e, Cosme Eures navýšiť možnosti, ktoré má ENISA, siete je informačná, na, na, informačná bezpečnosť a takisto snaha výjsť ústrety ekonu. A tiež e, rešpektovanie finančného reportingu, toto všetko zriadovanie rezervy. Zriadenie rozpočtového riadku tu pre osobitné udalosti. V pozadí toho všetkého je želanie mnohých kolegov, predovšetkým z Rakúska, kde by mal byť e, miesto konania budúcich e, špeciálnych olympijských hier, Podpor, podpora, e, získať podporu európskych prostriedkov. V princípe to možné je. je to, zaslúži si to podporu. Ja som sa rozhodol, predložiť tento rozpočtový návrh v tom kontexte, že že logi, e, logický finančný zdroj, teda program Šport Erasmus, je predsa k dispozícii, ale rád by som mal uistenie ešte predtým od komisie, že príslušná žiadosť e, z Rakúska, teda, keď obsahovo a formálne bude postačujúca, že sa podporí teda návrh tohto, zjedne tohto rozpočtového riadku je také zaiste, zabezpečenie financovania osobitných olympijských hier. A ja by som si veľmi len želal, aby, aby to fungovalo z toho športu, z, z Erasmus Šport. A potom by som mohol zo, zohľadniť aj čiastočne e, mnou zdieľané pochybnosti, že takéto rozpočtový riadok, kde účel je vlastne imanentne obsiahnutý, nie je to, čo si želáme možno, ale mám tu výhrady, keď sa spolahneme na Erasmus šport a niečo, sa, niečo potom sa nevydarí, že potom osobitné e, e, olympijské hry budú mať problémy, preto budú, že budú očakávať prostriedky z európskeho rozpočtu, ktoré neprídu. Ich werde mit der Kommission ja budem o tom s komisiou rokovať, aké by boli možnosti financovať to z Erasmus Šport a keď kolegovia z Rakúska budú s tým spokojným ako ubezpečenie, že to financovanie bude, tak sa môžeme toho aj zrieť. Ale toto je vlastne taká životná poistka pre tieto osobitné olympijské hry. Dovolte mi vrátiť sa ešte k tomu druhému bodu, ktorý je trošku kritický a to je FC. Čo by som vôbec nechcel dosiahnuť je tento nástroj poškodiť. To by bolo naozaj absurdné, keby si to niekto o mne myslel. V týchto kruhoch to samozrejme nikto si ani nemyslí, pretože zriadenie tohto fondu to bola eh, podmienka mojej politickej skupiny na to, aby bol zvolený Jean-Claude Juncker. A my nechceme, aby sa z tohto nástroja stalo, stalo baranidlo. To v žiadnom prípade nie. Ale tento program nefunguje tak, ako by sme si to želali. To je výhrada, ktorá prišla z hospodárskeho a menového výboru ale nie z mojej politickej skupiny. Čiže tu je tá otázka adicionality. Keď sa pozrieme na tie jednotlivé projekty v EFSA, tak sú tam jednotlivé úseky diálnic v Nemecku. Nemecko nie je, nepatrí k chudobným krajinám Európskej únie. Náš minister financí je práve hrdý na to, že máme dostatok finančných prostriedkov a toto naozaj nie je to, čo niekto očakával od EFSI, aby sa financovala diálnica, ktorá je financovaná aj z PPP. Eh, no a potom je ďalší problém, problém rovnováhy. Toto niektoré členské štáty potierajú, ale kolegovia, je to predsa všetko jasné. hospodársky silnejšie krajiny so silnejšie rozvinutým finančným sektorom tie jednoducho viac môžu profitovať z tohto finančného nástroja ako ostatní, e, pretože e, toto sú vysoko rozvinuté obchodné centrá v Európe, ale sú v Európe aj miesta, ktoré také nie sú. My máme také banky, banky, ktoré sú schopné poskytovať dotácie, ale sú štáty v Európskej únie, ktoré takéto niečo nemajú. A toto sa nedá na európskej úrovni vyrovnať. Ale túto nerovnováhu si môžeme uvedomovať a môžeme požiadať EB, aby to koordinovala, aby zlepšila technickú pomoc, zlepšila infraštruktúru poradenstva v tých krajinách, ktoré nemajú takéto banky, ktoré sú schopné poskytovať dotácie a tak ďalej. A otázka je, ako my, ako poslanci, sa máme k tomu postaviť. Chceme, aby Európska investičná banka to urobila a chceme jej to nariadiť, aby to pochopila a potom jej budeme dôverovať, aby to robila, alebo zvolíme posledný parlamentný nástroj, aby sme Európsku investičnú banku primeli k tomu, aby robila to, čo my od nej očakávame. Takže my nemáme možnosť spolupôsobenia, ak ide o nástroje ako EFSA a nemusím tu medzi nami poukazovať na to, že e, nechceme EFSU predlžiť. My chceme ju predlžiť, chceme takéto financovanie napríklad aj na financovanie v Afriky, ale e, v rámci svojej konštrukcie E, nie je možné parlamentárne na to pôsobiť. My sme, my máme možnosť stanoviť si podmienky a môžeme si svoje podmienky naviazať na určité očakávania. A ako parlament sme pol roka bol, bojovali za to, aby sme EFSU vytvorili tak, ako si ju my tu predstavujeme. Ale teraz už, keď ten nástroj je spustený a funguje, tak teraz už nemáme na to priamy vplyv, iba ak by sme veľmi múdro argumentovali. A naše argumenty boli múdre aj voči rade. A takže my máme už len tento jedinký nástroj. A preto aj dnes o tom diskutujeme. Môžete povedať, pán Gár, nemáte pravdu, EFSA super funguje, pána Nojera veľmi dobre poznáme a môžeme mu zavolať a on si už urobí, čo chce. Ale keď si toto väčšina výboru myslí, tak ja sa predtým e, skloním, ale myslím si, že aj to, čo máme čierne na bielom, si môžeme zobrať spokojne so sebou domov ale ja si myslím, že ak chceme EFSU zlepšiť, tak máme tú možnosť. Keď túto možnosť nechceme využiť, dobre, je to tak, ale bude to politickou chybou. Teraz sa dostávam ku kategórii 2. A ešte, pardon, 1B. Návrh v kategórii 1B je, a to je to najdôležitejšie, čo vám chcem dnes do poludnia predstaviť, Prostriedky na Európsku iniciatívu zamestnanosti na to by mali byť naviazané vo výške 1,5 miliard eur. Ďalšie záväzky a ešte s tým chceme porovnať e, veľmi dôležitý bod, ktorý navrhujem. Bol som nespokojný s tou situáciou, že rozpočet sa obmedzuje na to, aby sa už rozbehnuté projekty dofinancovali, to je v poriadku. A prvé signály poukazujú na to, že hodnotenie komisie dopadne tak, že po počiatočných ťažkostiach rozbehom tento nástroj na financovanie zamestnanosti funguje, takže tam budú vyčlenené dodatočné prostriedky a dodatočné záväzky. Kategória 2. Aj tu by sme sa chceli vrátiť k návrhu rozpočtu. Úplne súhlasím s tým, čo je potrebné vzhľadom na financovanie, e, na ten balíček e, núdzovej podpory, hlavne v oblasti e, mlieka, na sektor mlieka, ale to už sú to od počiatku, roz, ro, mali by tu byť od počiatku stanovené sumy, ktoré by sa odzrkadlovali eh, v rozpočtových riadkoch. V oktobri budeme mať nápravný list do strany komisie, pozmenujúci list a tieto zmeny poskytnúť prostriedky navyše do kategórie 2 a mali by sme ich dať e, k dispozícii poľnohospodárstvu, sektor mlieko. E, a kresťanská demokracia navrhla, aby to bolo menej a ak by to bolo menej, tak ja by som navrhol, aby sme ešte doplnili túto sumu. Môžeme o tom ešte diskutovať, ale myslím si, že sa zhodneme všetci na tom, že potreba tu je že sa zhodneme aj v tom, že chceme niečo urobiť. Ja len by som sa trošku zamyslel na tou stratégiou, čo kresťanskí demokrati navrhujú, tých 500 miliónov eur, to je signál. Nie som vôbec proti, ale myslím si, že tieto sumy nemusíme ešte teraz stanovovať, pretože tie peniaze dostaneme z toho doplňujúceho listu komisie a potom to budeme vedieť doplniť. Kategória 3. Táto sa vyznačuje obzvlášť tým, že komisia úplne využíva maržu, aby sa financovali tie opatrenia, ktoré by boli potrebné v rámci balíčka bezpečnosti. Rada sa pomerne jednostranne zameria, zamerala na kultúrno-politický program, ktorý skrátila. Myslím si, že je to tých 27 miliónov eur, to by som navrhol odmietnúť a tie kultúrne programy, ktoré ja považujem za pridanú hodnotu v európskom kontexte a ktoré sú dôležité najmä teraz, v tejto situácii, v ktorej sa teraz nachádzame, tie by sme mali doplnkovo financovať. flexibilizačné opatrenia, ktoré nám umožňuje MFF. Navrhujem, aby sme podporovali Europol a EASO a tu by som navrhol tri dodatočné riadky pre Európsky e, rok e, Európskeho kultúrneho dedictva. To sme už v minulosti podporovali e, výstava Európskeho ochranného fondu a potom e, to, čo sa vytvorilo v nástroji ISF, to by sa malo rozšíriť. No a potom mechanizmus finančnej solidarity pre utečencov, ktorý sa financuje z AMIF. Kategória 4. tiež veľmi komplikovaná kapitola. E, to, čo som ja zvažoval pod tým nadpisom a vzbudzuje to vo mne obavy, čo ostáva v európskej rozvojovej politiky po tom, čo e, tie príslušné nástroje sa využívajú na uh, druhú tranžu financovania možností pre utečencov. Momentálne máme 750 miliónov eur pre možnosť financovania utečencov a návrh komisie eh, sa zameriava na eh, ajdu a eh, susedský prvok. Takže z toho na čo boli tieto nástroje vytvorené. Z toho nám ostáva pramálo a to podporuje tú hlavnú myšlienku môjho postupu. Preto som za to, aby tie programy, ktoré sa na to vytvorili, aby sme ich znovu v plnej miere nasadili. A to, čo už v minulosti predstavovalo naše priority, mali by sme aj to podporiť. Podporovať Turecku. Toto sa týka tureckej eh, komunity na Cypre, potom týka sa to aj DCI, týka sa to OSN, palestínskych utečencov a mnohých iných záležitostí. Tiež som sa zaoberal návrhmi z e, výboru pre rozpočet, potom tu máme tieto správne fondy. A mal by som ešte jeden návrh, ktorý by nám v kategórii 4 umožnil prípravné opatrenia a pilotné projekty financovať lepším spôsobom. To je technický návrh, ale sú tam aj politické dôsledky. Máme tu mimoriadných predstaviteľov Európskej únie, ktorých náklady boli financované z kategórie 4 doteraz. Systematicky však tomu tak nemusí byť, pretože v podstate je to personál, ktorý by mal byť financovaný z administratívneho rozpočtu a preto títo mimoriadní predstavitelia by mali byť vybratí z kategórie 4 a mali by byť vložení do kategórie 5 a v kategórie 4 by nám to um-, umožnilo navýšiť tento rozpočet do 15 miliónov eur. A tieto mm, prostriedky navyše by nám umožnili lepšie si počínať v prípravných opatreniach. Kategória 5. A tu som tu by som sa obmedzil na to, že ten návrh rozpočtu, k tomu by sme sa vrátili tiež na základe návrhov kolega Taranta, No a to je vlastne z mojej strany na úvod všetko. Ďakujem pánovi všeobecnému spravodajcovi za e, všetko úsilie, ktoré ste vy a váš tým vynaložili, najmä počas víkendu. Je to skutočná obeď, ktorú priniesol všeobecný spravodajca pred otvorením rozprávy. Dávam pán, slovo pánovi Tarantovi pre ďalšie sekcie. Nech sa páči. Thank you, Mr. President. Ďakujem. Pán predseda, ja mám niekoľko stručných poznámok k o tom niektorým oddielom. Začnem egocentricky, e, začnem parlamentom. E, my sme E, tu, tu na vlastne je väčšinová zhoda medzi politickými skupinami, ktoré sa rozhodli vytvoriť 76 nových položiek. Musím sa priznať, že ja patrím k menšine a túto myšlienku nepodporujem. To bol váš návrh. E, to je prvýkrát, čo spolu nesúhlasíme. Opakujem, je to prvýkrát. A treba sa pozrieť, aká konfliktívna môže byť niekedy politika, najmä pokiaľ ide o tematiku spojenú s rozpočtom. Európsky parlament bude e, e, buď obnoví tie e, rozpočtové kapitoly, ktoré rada zrušila. A tu je najdôležitejšie to, že my obnovíme tie požiadavky, ktoré sme adresovali súdnemu dvoru. Lebo tento problém spôsobila rada E, súdny dvor e, nežiadal toľko pozmenujúcich návrhov v súvislosti s personálom. A teraz bolo rozhodnuté, že sa mu e, škrtnú zdroje a že sa tieto zdroje škrtnú takej dôležitej inštitúcie, ako je súdny dvor. Včera sa nám podarilo vyriešiť jeden z problémov, ktorý nadniesli naši kolegovia z výboru AFET a ktorý sa týka E, e, personálu, ktorý e, v zahraničnej službe, ktorý má byť rozmiestnený proporčne. Tento návrh spočíva v tom, aby sa vytvorilo oddelenie strategickej komunikácie, kde by vznikli nové posty a nové rozpočtové riadky. Ja toto môžem podporiť. Pán Gajer to už možno povedal, ale mne sa to nedostalo. Zdá sa tu, že je tu jeden návrh, ktorý súvisí so špeciálnymi e, vyslancami našej zahraničnej služby. A teda to má samozrejme aj dopad na rozpočet, samozrejme, hej. A na záver by som chcel vás požiadať o podporu, aby sa nám podarilo e, obnoviť rozpočet, ktorý bol určený pre e, ochrancu osobných údajov. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pán Tarant. A teraz tu máme agentúry. Pán Gajer, nech sa páči, dávam vám slovo. Tam, kde som navrhoval všo, hlavné zmeny, pokiaľ ide o agentúry, e, som to v tom prvom prepracovaní vypustil a teraz by som navrhol tie krátenia vrátiť späť, ktoré urobila rada a všeobecný postup navrhujem taký, že tam, kde agentúry svoj príspevok, keď k percentnému kráteniu personálu dodržali, a myslím si, že to bola väčšina, keď sa vrátili k plánu pracovných miest z roku 2016, takže v okruhu 1A viac peňazí e- pre Enizu, okruh 3 Europol, Eurojust a EASO viacej peňazí vyčleniť a potom, pokiaľ ide o tie establishment plány Europolu, zriadenie niektorých záležitostí. Tu sú kritické hlasy, napríklad výbor pre občianske slobody to dohodol alebo chcel sa na tomu zniesť. S tými budem musieť ešte trošku podiskutovať, čo sa v skutku udialo, ale to sa udeje až za niekoľko týždňov. Takže momentálne by som navrhoval rozšíriť o 10 pracovných miest, Europol, ENISA 6 a Eurojust tiež pracovné miesta navyšiť pretože Europol narastá, je tam jednotka proti, boju proti terorizmu a preto považujeme za vhodné, aby sme ich podporovali. To je to najpodstatnejšie, pokiaľ ide o agentúry. Pokiaľ ide o špeciálne nástroje, pán Lop. Um. Ehm. Um, ehm, mimoriadne nástroje, tam je návrh e, tá pomoc pri katastrofách, núdzová pomoc na 4 miliardy navýšiť to sú očakávania Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o strednodobú správu. Na to sa musíme ešte presnejšie pozrieť. A potom návrh rozpočtu pre Európsky globalizačný a adaptačný fond a no, tomu sa tiež musíme vrátiť k návrhu rozpočtu. Výborne, a teraz e, platby. Ähm, Takisto krátenia rady vrátiť všeobecný princíp platby cez e, vyšší ako návrh rozpočtu v tých oblastiach, kde aj záväzky boli navýšené predovšetkým tam, kde si myslíme, že tie očakávania platby, na platby zo strany komisie boli príliš pesimistické a že teda tie prostriedky by sa čerpali veľ, príliš vysoko, takže dostávame sa k jednak jedna platby a záväzky jednak jednej. Ďakujem. A možno, že sa nám podarí nájsť nejaký prechod s revíziou finančného rámca, pretože pani Georgiová povedala, že budeme musieť pravdepodobne pripustiť, že tieto špeciálne nástroje e, e, a teda zá, a, a záväzky na, a platby na tieto, e, na tieto E, platby, tak e, aj rada hovorí, že tam prevažuje tento pohľad, aby sa e, tomu venovali prostriedky z rozpočtu 2017. Ďakujem a teraz dám slovo tieňovým spravodajcom, takže nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň, vážení kolegovia. A ja by som sa chcel poďakovať spravodajcom za prácu, ktorú odviedli v priebehu uplynulých týždňov a za otvorenú a plodnú spoluprácu s tieňovými spravodajcami. EPP minulý týždeň predložila pozmenujúce návrhy, pretože podľa nášho názoru návrh, ktorý v júni predložila komisia, tak tam bol ten rozpočet tesný, ale naše priority tam e, boli zohľadnené tak, ako je to zadefinované vo viacročnom finančnom rámci pracovné príležitosti, zvýšenie bezpečnosti občanov v Európe a tak ďalej. A ten návrh rozpočtu od komisie bol oveľa primeranejší ako návrh rady. A preto naša politická skupina jasne povedala, že nebudeme akceptovať žiadne škrty zo strany rady a to vyhlásil aj predseda našej politickej skupiny začiatkom týždňa. Takže my chceme, aby všetky škrty, ktoré e, rada uskutočnila, aby boli zrušené, tak ako to vravel spravodajca. Druhá dôležitá vec, ktorou sme sa riadili, je správa o revízii viacročného finančného rámca. Táto správa je predmetom širokého konsenzu a všetky naše pozmeňovacie návrhy boli schválené e, širokou väčšinou. Po tretie, ako vravel spravodajca, my chceme takisto všetky škrty e, v rámci horizontu 2020 zrušiť. Taký je postoj parlamentu. Ostatné inštitúcie sa k tomu zaviazali. A pokiaľ ide o jednotlivé položky, kapitol 1a, tak tam sú tie škrty, s ktorými nesúhlasíme. A tú existujúcu maržu chceme využiť na podporu malých a stredných podnikov prostredníctvom takých opatrení, ktoré vytvoria pracovné miesta. A to sú programy pre malé podniky, pr- e, program Marie Curie, Európska mládež, Erasmus, Kosme, výskum a malé a stredné podniky a tak ďalej. Čiže v kapitole 1, 2 a 2 všetko, čo tam je, sa dá vlastne použiť v týchto opatreniach na vytvorenie nových pracovných príležitostí. Ďalej iniciatíva pre e, zamestnanosť mládeže, tam sme predložili pozmenujúci návrh, tak aby e, to v roku 2017 malo rovnakú úroveň ako v rokoch 2014 a 2015. A včera pri čítaní správy o stavu únie sme počuli, že tento program mladým ľuďom pomáha nájsť prácu alebo nejaký vzdelávací program a komisia musí predložiť hodnotenie tejto iniciatívy. Ak e, žiadne hodnotenie komisie nepôjde, nepovedie k odhaleniu nedostatkov v tejto iniciatíve, my nevidíme dôvod, prečo by sa tieto položky mali redukovať a preto čiastka, ktorú navrhuje komisia, to znamená 1 miliardu eur, E, tak ako je to v návrhu komisie, to by sme chceli zachovať, lebo to je aj tak dosť nízka čiastka. Čiže naša pozícia je v súlade s tým, čo odznelo v správe. E, rovnako sme predložili pozmenujúci návrh, v ktorom sme navrhli navýšenie 4 miliónov eur pre tých najchudších obyvateľov v Európe Týmto najchudším ľuďom v Európe my musíme dať signál, že keď my pripravujeme rozpočet, že na nich nezabúdame. V kapitole 2 už spravodajca povedal, tam je podpora výrobcov mlieka 50 e, miliónov eur v dôsledku mliečnej krízy. Vieme, že komisia chce uskutočniť zmeny v tejto položke, ale my chceme ukázať, že stojíme za svojimi poľnohospodármi v Európe, takže to nie je žiadny politický, nie, nie len ekonomický krok, ale je to aj dôležitý politický krok a my dúfame, že financovanie a podpora výrobcov mlieka, ktorí sú postihnutí mliečnou krízou, e, prejde to je druhý pozmenujúci návrh, ktorý sme predložili 100 miliónov eur pre farmárov, ktorí sú postihnutí ruským embargom. V tretej kapitole správodajca hovorí o nízkych stropoch. Hlavný problém, ktorý tu máme, je, že je nutné navýšiť personál Europolu aby sa zvýšila bezpečnosť e, v Európe, e, o čo žiadajú aj občania. V ďalšej kapitole sme žiadali mierny nárast rozpočtu v politike susedstva či východného, ako aj stredomorského, tak, aby parlament toto považoval za priority, pretože my e, musíme sa starať o našich susedov. Našim susedom je Rusko, ktoré je čoraz agresívnejšie, ďalej Ukrajina, ktorá je ťažko destabilizovaná, Turecko, kde sme videli v uplynulých mesiacoch, do akej miery mu môžeme dôverovať, Stredný Blízky východ a Severná Afrika. Čiže ak máme žiť v bezpečí, tak musíme robiť viac v tejto oblasti susedstva, či už východného alebo južného. No a my sme predložili v tomto zmysle E, návrh na navýšenie finančnej pomoci pre krajiny mimo EÚ. Tento návrh sme podali preto, lebo komisia túto mikrofinančnú pomoc chcela znížiť z 80 na 30 miliónov eur. My si však myslíme, že to je príliš veľká redukcia, a preto navrhujeme nie návrat z 30 miliónov na 80, ale aspoň na 45 miliónov eur, čo je v súlade so stanoviskom, ktoré predložil výbor INTA. E, ďalej, správodajca tu hovoril, aké sú hlavné e, línie našej skupiny. My sa po väčšine s ním zhodujeme. Sú tam dva body, v ktorých sa zatiaľ s ním nezhodujeme, ale sú to pre nás dôležité body a ja vám vysvetlím prečo. Poprvé je to vkladanie peňazí do FSI, do rezervy, to my nepodporíme, to je absolútne neprekročiteľná línia a ja to vysvetlím. FSI to je nový projekt. Je to prvý rok jeho existencie, zatiaľ sme si vypočuli hodnotenie komisie, žiadne iné hodnotenie sme nedostali, žiadny oficiálny dokument a je tu otázka životaschopnosti tohto programu, či sa dá zlepšiť v rámci adicionality. My môžeme síce, ale komisia práve teraz toto hodnotenie e, toto hodnotí a my sa potrebujeme uistiť, aby o tom, že sa z toho nebudú financovať diaľnice v Nemecku. A ak to nechceme, tak je potrebné dohliadnúť na to, aby tie peniaze išli do rizikových projektov tam, kde sú najviac potrebné. Existuje rozpor medzi novými a starými členskými štátmi, pokiaľ ide o finančné nástroje partnerstva súkromného a verejného sektora, teda bank a tak ďalej, áno. z počiatku FSI tam boli tieto rozpory, ale teraz vidíme, že tak komisia, ako aj Európska investičná banka sa snažia zabezpečiť rovnováhu tak, aby tieto diskrepancie medzi štátmi neprestali existovať, aby neboli. A Takisto aj pre malé a stredné podniky je to dôležité. Komisia sa snaží prispôsobiť tento fond spôsobom, ktorý bude rozumný, ale dať signál ľuďom v Európe, že súkromný sektor a hlavne malé a stredné, projek- e, stredné podniky, e, že tam sú projekty, ktoré vedú k vytváraniu nových pracovných príležitosti opakujem, to sa týka malých a stredných podnikov a ak my vyšleme signál, že tento program je ohrožený, ohrozený, tak to by bolo kontraproduktívne a my nedovolíme, aby peniaze zo sociálneho fondu pod v oblasti obrany. Plne súhlasím so správodajcom, avšak musíme si uvedomiť, že 50 peňazí, ktoré sú alokované na novopripravované akcie, musíme zhodnotiť a síce v oblasti obrany je potrebné financovať e, lepšie výskum, na to, aby sa zlepšili naše vojenské kapacity. A teraz otázka stojí, či je to teraz našou politickou prioritou. Zdá sa, že to tak zatiaľ nie je. Ďakujem. A e, opakujem, musíme skončiť o 10.30 a teraz ďalší rečník. Áno, pán predseda, ďakujem. Pokiaľ ide o ďalšie oddiely, tak my sme e, vo viacerých prípadoch podporili návrhy. Pokiaľ ide o e, roz, redukciu rozpočtu, my súhlasíme s redukciou 60 postov, súhlasíme takisto s redukciou tých postov, ktoré neboli prenesené do výboru regiónov a takisto podporujeme vytvorenie 31 miesto, miest pre bezpečnosť. A vieme, že teda e, vytvorenie tých 60 postov politických e, je predmetom polemiky. A ja si myslím, že, a my si myslíme, že v tejto oblasti máme naozaj veľký e, deficit a je potrebné ho vyplniť. Pokiaľ ide o ďalšie oddiely, tak si myslím, že je potrebné obnoviť e, výdavky, najmä pokiaľ ide o súdny dvor, ale aj o dvor auditorov, európskeho ombudsmana a Európskeho kontrolóra pre ochranu e, údajov. Pokiaľ ide o súdny dvor, tam je naozaj potrebné financovať 12 postov, ktoré boli oznámené sudcov, ktorí umožnia, aby každá krajina mala svojho sudcu zastúpeného. Pokiaľ ide o ekonomický a sociálny výbor a výbor regiónov, e, tak tam treba vytvoriť tie posty, ktoré neboli v parlamente využité, 12 na jednej strane a 8 na druhej strane. E, to je úplne logické a samozrejme je potrebné robiť veci tak. E, to je aj otázka vlastne miery e, platov týchto ľudí, pretože aj tu sú, tu sú veľké otázky a zamestnanci majú veľa otázok v tejto oblasti. A teraz pokiaľ ide o vonkajšiu a zahraničnú službu, tak my súhlasíme, aby sme mali personál, ktorý bude detašovaný a my podporujeme vytvorenie 16 e, postov pre novú sílu, ktorá sa bude volať e, strategická komunikácia. To je veľmi dôležité, takže my e, súhlasíme s mnohými témami so skupinou a pokiaľ ide o politické posty, tak na nich trváme, pretože si myslíme, že Európsky parlament musí byť politickejší ako ostatné inštitúcie. Ďakujeme. Teraz pán Kolvel. E, Ďakujem. Hm, pekne nadviažem na vaše podnety. Len v stručnosti chcem ešte poďakovať kolegom ktorí pripravili tieto veci osobitne samotnému pánu e, Gajerovi. Čo nám predniesol, bolo naozaj veľmi fundované. Plne s ním súhlasím e, v jeho hodnotení FC, kde e, tiež vidí nebezpečenstvo, že tu strácame veľkú mieru transparentnosti. A súhlasím i v tom, že by sme sa nemali uspokojiť s tým, že sa uspokojíme s nejakými abstraktnými popismi a naozaj e, e, dovolte mi e, urobiť tu takú paralelu. Možno nezodpoveda jedna, k jednej s tým stavom, ale jednoducho aj u Európskej centrálnej banky sme zažili pri zakladaní že naše predstavy bolo, že veď sú tu jasné pravidlá, niečo upravovať a medzičasom vidíme, že sú tu celkom nové nástroje financovania, e, nekonvenčné spôsoby postupu, nové e, e, správania. Ak takéto spôsoby financovania jednoducho Eh, etablujeme aj u FC, tak vznikne ďalších veľa fondov, Afrika fond a tak ďalej, kde budeme náchylní eh, dávať záruky a rozpočtové prostriedky a všetko ostatné, eh, ale bude mimo našej kompetencie a len s úžasom budeme musieť brať veci na vedomie. Preto vás naozaj prosím, aby sme aby sme bojovali o, našu, o naše právo dozoru nad týmito nástrojmi Pozrime sa ešte prosím na dva pozmeňujúce návrhy EKR. Jeden z nich je, e, sa zaoberá tým, my sme toho názoru, že i v kohoznej politike by sme nemali neustále pokračovať ako doteraz. Naše pozmeňujúce návrhy viac upriamujú pozornosť na menej rozvinuté regióny, my hovoríme, že nemôžeme e, hovoriť stále o nových prostriedkoch. Myslíme si, že priberané je e, e, presmerovať z tých rozvinutejších e, regiónov na tie menej rozvinuté, pretože tie sú e, naozaj e, potrebujú viac prostriedkov. Pokiaľ ide o dohodu EU-Turecko, tak tie prostriedky, ktoré sú na to zamýšlené, by sme mali dať do rezerv, pretože my vieme, že momentálne táto dohoda vlastne nefunguje a obávame sa, že ani ďalej nebude dobre fungovať a preto by sme jednoducho mali e, vyslať určitý politický signál týmto daním do rezervy. Ďakujem a teraz pán dopre, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Najskôr chcem poblahoželovať pánovi Gajerovi a jeho týmu za prácu, e, lebo dokument, ktorý nám predložili, naozaj veľmi kvalitný a na jeho vypracovanie bolo pomerne málo času. Jedna úvaha. Keď analizujem dokument, ktorý sme dostali a ktorý sa týka najmä oddielu 1a, pre ktorý naša politická skupina predložila dosť pozmeňujúcich návrhov. Ja si myslím, že pokiaľ ide o všetky pozmeniť návrhy, tam je SND, OPP, SND, SED, EPP, SED, OEPP, SED, o EPP, SAD, EPP. Čo to znamená? Čo to znamená? Je to technický problém? My sme predložili pozmenujúce návrhy takmer ku všetkým rozpočtovým riadkom. A čo mám varím máme e, očakávať to, že ostatní nás e, v týchto pozmeňujúcich návrhoch nepodporujú. Rád by som dostal také racionálne vysvetlenie, pretože mi to nepripada korektné. Ak je to technická záležitosť, ja e, mu, som schopný akceptovať, keď spravodajca povie, že to je kompromisný návrh, ktorý predložilo viacero politických skupín, na, napríklad iniciatíva pre mladých EPP, SAD a všade je EPP, SAD, ako keby e, ostatné politické skupiny neboli predkladali pozmenujúce návrhy. E, tu nechcem robiť nejakú kampaň voči verejnej mienke, a, ale ja nemôžem akceptovať toto iba v prípade, že sú k tomu nejaké objektívne dôvody. Po druhé, musím povedať, že nikdy som nebol za a za vytvorenie 76 dodatočných miest pre politické skupiny. Diskusia v mojej skupine včer e, povedala, poprv, máme dve skupiny. Jedni sú e, proti odmietnutiu vytvorenia týchto 70 miest, ďalší sú za. Takže treba nájsť kompromis. To je jediná pozícia, ktorú tu možno dosiahnuť, lebo tento problém sa stane akousi červenou líniou a mňa to znepokojuje. To sú dve také predbežné postrehy, ktoré som tu chcel predniesť. Súhlasím s orientáciami, ktoré predniesol pán Gajer eh, ohľadne obnovenia všetkých tých rozpočtových e, oddielov ktoré, a, a riadkov, ktoré chce zrušiť rada. Pokiaľ ide o iniciatívu pre mladých a obnovu kreditov na Horizont 2020, áno, pokiaľ ide o a to prostredníctvom dodatočných záväzkov, ktoré sa dostanú z, ne- z revízie iných programov. Takže ak som to správne pochopil, pán spravo, e, dajca, snad nám to vysvetlíte. Pokiaľ ide o princíp obnovy e, platieb vo všetkých prípadoch, ktoré sú ekvivalentné e, záväzkom ale môžeme to pochopiť v rámci všeobecnej stratégie, o, kde teda chceme zvýšiť úroveň e, platieb. Veľmi stručne k ďalším oddielom. My máme ten istý problém nielen e, pokiaľ ide o odkladanie e, prostriedkov do rezervných fondov, ale máme tu veľmi podľa akých objektívnych kritérií to môžeme robiť? Aké sú tie objektívne kritéria, keď hovoríte o adicionalite, o, o vyváženom rozdelení? Nie sú prostriedky na to, aby sme to politicky vyhodnotili, pretože ja si nemyslím a ja neverím v objektivitu procedúry. E, my nepodporíme princíp rezervy. Súhlasím s vami, aby sme sa pokúsili nájsť alternatívne riešenie pre tých 25 miliónov, o ktoré žiada komisia. Ale mám ešte jednu otázku. E, takmer nikde som nevidel, a to je principiálna otázka, e, pozmenujúce návrhy našej skupiny pána Torvalda, kde sa hovor, ktoré by mali za cieľ zvýšenie prostriedkov tak, aby sme mohli racionálne plniť tie záväzky, ktoré sme prijali v Paríži v rámci COP21. A to je také trochu až smiešne. Kto vlastne toto robil? A čo sa bude robiť s tými 17 miliónmi, ktoré sú tam ešte uvedené? Ďalej tu máme e, kapitolu A B e, a 2 ja hneď poviem, prečo sme my proti rezerve. My si myslíme, že tam, kde existuje objektívny dôvod na rezervu, tak treba tam mať na konci roka hodnotenie komisie o efektívnosti tohto mechanizmu a o jeho realistickosti. To je jediný dôvod, pre ktorý my navrhujeme, aby sa v tomto jednom prípade táto výška dala do rezervy. Pokiaľ ide o hlavu 2, tak som s návrh, súhlasím s návrhom EPP. Myslím si, že my musíme mať objektívne prostriedky e, pre niektoré kapitoly bez toho, aby sme čakali na opravné rozpočty, ktoré navrhne komisia. Pokiaľ ide o e, oddiel 3, vážený pán predseda, my si oceňujeme e, túto prácu, ale máme niekoľko otázok. Europol, Eurojust, áno, to je odôvodnené. 5 milión pre e, mladých, neviem. Ja by som rád vedel, e, odkiaľ pochádza tento pozmenujúci návrh, pretože v našom výbore som, ne, Libe som nevidel, ale chcel by som ešte na niečo upozorniť. E, v tomto oddiele 3. Sme v situácii, keď migračné problémy a problémy bezpečnosti si vyžadujú maximálnu pozornosť a maximálnu mobilizáciu finančných prostriedkov. Ale keď preskúmame tie návrhy, ktoré prišli do parlamentu, tak pokiaľ ide o migráciu a um, bezpečnosť Europol, Eurojust, tak tam sme požiadali o 11 miliónov navyše. Ale naopak, pokiaľ ide o občanov, ja nehovorím, že som proti, iba kladím otázku. Európsky parlament tam žiada 47 miliónov a moja otázka znie, politicky je to niečo, čo má zmysel a čo je významné. Môžeme povedať, že sme požiadali 11 miliónov navýšenia pre migráciu a bezpečnosť a 47 miliónov pre kultúru. Kladiem túto otázku, lebo sa mi zdá, že to je e, otázka, ktorú bolo potrebné položiť. Teraz do kapitola 4. Tam sú také trochu technické údaje, ale nebudem ich robi- e, pripomienky nebudem ich robiť tu. Kapitola 5. Ja chcem potvrdiť to, čo som hovoril pred chvíľou. Sú tam ťažkosti, ktoré budete mať s nami, pokiaľ ide pro, o problém postov Európsky parlament ak to schválite, e, žiada sa 114 šoferov navyše, 76 miest pre politické skupiny, vyše 30 pre bezpečnosť. Čiže dohromady to je 225 dodatočných miest a zatiaľ, čo my žiadame ostatné inštitúcie, aby zredukovali svoje e, pracovné miesta o 5 Toto, S týmto nemôžem súhlasiť. Ďakujem. A teraz e, pani Miriada. Budem sa snažiť byť stručná. Chcem poďakovať pánu Gajerovi za veľmi dobrý prehľad toho, čo sa deje. Budem stručná, ale chcem upriemiť vašu pozornosť na 1 Ačko, kde sa vytvárajú dve línie e, na podporu e, regionov, ktoré sa týka Brexit ne, e, neustále zdôrazňujem, že aký obrovský dopad bude mať Brexit na niektoré regióny, ako je Škótsko, Severné Írsko, ktoré chcú zostať súčasťami EÚ. Máme povinnosť nenechať ich e, mimo pod odkvapom, tak povediac. Boli by sme naozaj povďační, ak by sme tieto dve rozpočtové linky mohli po, posilniť a ako parlament si myslím, že musíme svetu ukazovať, že sme zamier sme v takej krehkej situácii, podľa mňa, hovorí sa tu o európskych armádach, militarizácii, treba sa vrátiť naspäť k tomu, prečo vlastne vznikla Európa. A to bolo o obchodovaní, ale tiež o chápaní našich sú, susedov a podpore mieru. A to je niečo, voči čomu máme politickú vôľu ukázať svetu Európy, že tento parlament je o podpore mieru. A druhá vec, E, k tomuto oddielu Nezabúdajme, že tento e, parlament veľmi e, napomáhal pri napomá- hľadaní mieru v, so severným, v oblasti Severného Írska. Ide o integritu tohto mierového procesu. Treba naozaj vyslať silnú posolstvo podpory Škótsku týmto ľuďom, že my naozaj chceme podporiť tých, ktorí sa môžu cítiť, ktorí boli opustení Anglickom v podstate návrh rozpočtu, ktorý poskytla a, a komisia vo všeobecnosti, poviem, mnohé veci boli podcenené, hlavne jednotka. My sme chceli vždy za našu skupinu podporovať pracovné miesta a niekde treba znovu nastoliť e, rozpočet komisie, niekde sú niektoré e, hodnoty navýšené oproti komisie, pretože nedostatočne podľa nás e, nesplne, nedostávajú tomu záväzku vytváraniu pracovných miest. Musíme znovu nastoliť iniciatívu pre mladých a to si vyžaduje okamžité kroky. Nemôžeme povedať, že to bude len v rezerve. Je to priama pomoc, ktorá je potrebná. Musíme tiež podporiť tie regióny, ktoré sú menej rozvíjané a tiež zvýšenie Erasmu, e, programy pre e, výskum keď ste hovorili o európskom dedičstve, pán, pán Gajar, takisto pre nás všetkých je to príležitosť e, poukázať na našu kultúru a zamerať sa na tie veci a vytvárať e, v, tomto, v tejto oblasti e, e prostriedky a chrbticou e, našeho, našeho priemyslu je práve naše mliekárenstvo, náš rybolov. Nemôžem pripustiť, aby sme nepodporovali týchto takisto e, migranti, utečenci. A posledná vec, ktorú poviem, a tu sa nezhodujeme, ale rešpektujem síce iné názory, ale naozaj všetky tie prostriedky, ktoré navrhujeme do bezpečnosti, to by mal byť zdroj, ktorý by mal smerovať do niečoho konštruktívnejšieho, k našim pôvodným hodnotám európskym. Prečo sme vôbec do tejto enie, únie e, svojho času vstupovali? Ďakujem, pán Maragal. Ďakujem, pán predseda. Pozrime sa. Chcel by som najskôr povedal, pán Gajer už tu nie je. V každom prípade sa mu chcem poďakovať za jeho prácu a prezentáciu. Veľa aspektov, e, ktoré my, ktorými sa budeme zaoberať, viacero aspektov, e, ktoré predniesol, sa zhodujú s našimi ohľadne viacerých vecí, ktoré tu boli odprezentované. Myslím si, že sú tu dve jasné kritéria. Poprvé, e, záväzok, pokiaľ ide o naše pozmenujúce e, návrhy, tak ako ich naša politická skupina navrhla, boli prijaté. A po druhé, máme tu jasné kritérium podpory pána Gajera e, v zmysle E, pres, e, žiadosti a podporenia žiadosti o obnovu fondov e, na pôvodnú úroveň po tom, čo rada navrhla isté škrty. Čiže je tu také ešte jedn, taká jedna dodatočná úvaha. Naďalej e, e, e, chceme trvať na našom postoji, ktorý sme predstavili tabili v júli ohľadne správe o orientačných línií k rozpočtu 2017 a aj e, pokiaľ ide o správu o revízii viacročného finančného rámca. Myslíme si, že to je rámec a musíme byť koherentní vlastne e, v tomto zmysle aj pri predkladaní pozmenujúcich návrhov. Pokiaľ ide o návrh pána Gajera o Erasme, to podporujeme a takisto aj FC. E. Aj tam podporujeme jeho pozíciu. Naše obavy sa týkajú FSI, pretože my sa obávame, že ak sa to, čo sme počuli, e, e, čo sa chystá schváliť, tak už to nebudú len obavy, ale bude to fakt. E, kým my zatiaľ očakávame, že budeme mať skutočný E, plán investičný, ktorý doteraz ešte sme zatiaľ nemali. Pokiaľ ide o úvodné informácie, tak tento rozpočet, či už príjmeme alebo nepríjmeme pozície pána Gajera a pani Georgievi, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, treba si uvedomiť, že súčasne pracujeme v prostredí, ktoré je poznačené dvoma paralelnými úvahami. Máme tu vlastné zdroje, e, o tých sme sa bavili v posledných mesiacoch, a potom je tu fiskal capacity pre eurozónu a to bude tiež e, to budeme musieť tiež v príslušnom okamihu zohľadniť. Zatiaľ nie, ale bude to potrebné. A na záver v tejto prvej časti som chcel povedať, že zdieľam kritérium pána Gajera eh, ohľadne rozpočtu pre obranu. My sme teraz e, v situácii, keď tu máme nový cieľ. My sa chceme nejakými zadnými dvierkami snažiť e, pretlačiť nejaké prostriedky do európskeho rozpočtu zatiaľ, čo tieto prostriedky by tam mali ísť hlavným vchodom, lebo to je nový záväzok, nová potreba, nová vec, pretože vieme, že členské štády neplnia svoje záväzky, pokiaľ ide o výdavky na obranu, takže to, to je túto, túto e, rozpočtovú e, rubriku podporujeme. Máme 28 pozmenujúcich návrhov, ktoré boli rozdelené do piatich skupín. Veľmi stručno kapitola 1. Tieto pozmenujúce návrha boli predložené na základe kritérií e, revízie viacročného finančného rámca v roku 2017. Za tým si stojíme a to si bude vyžadovať výrazný nárast v tejto skupine A máme tu potom tu mm, JALS, European Initiative, Erasmus, Európa pre občanov a tak ďalej a tak ďalej. Tieto pozmeňujúce návrhy budú e, predstavovať náš záväzok, pokiaľ ide o 4, niečo vyše 4 mil, e, miliónov eur, pokiaľ ide o záväzky a bude potrebné aplikovať tieto kritéria aj, e, na, aj do správy po druhé, e, táto revízia očakávame, že začne v roku 2018 a tam sa dožadujeme 1%. Dovolíte jednu minútu? E, kapitola 3. Tam ide o obnovu e, tých prostriedkov E, tam ide o e, miliardu 200 miliónov, lebo tam ide o prostriedky vlastne nahromadené v roku 2013. Tam je najmä teda, pokiaľ ide o zelených, tam my máme isté podmienky, ktoré musíme brániť. A potom máme blok 5, tam sú pozmenujúce návrhy, napríklad európske občianstvo, posilnenie Európskej komisie, e, migráciu Frontex a tak ďalej. Myslím si, že sme dobre pracovali a dokument, ktorý predložil a komentáre, ktoré predložil pán Depre za EPP, eh, jeho pripomien- eh, vy ste ho, pán Depre, skritizovali, ale tento dokument nám pripadá veľmi dobrý ako východiskový dokument. My súhlasíme s týmto návrhom rozpočtu. Ďakujem. Pán Margal, Slovo má pán Zany. Ďakujem veľmi pekne. Mám prvú všeobecnú úvahu k tomu postupu. Rada stanovila svojim návrhom určité priority. To posolstvo je jasné. Určité rozpočtové riadky e, považuje, považuje za správne a niektoré nie. Takisto to, čo vydajú členské krajiny za jednotlivé rozpočtové riadky. Je to rozhodne prepracovanie návrhu komisie radov. Prístup rady však nepovažujem za najlepšie riešenie. Teraz ku konkrétnym bodom. rezervu pre osobitné nástroje, čo mimochodom bolo naše želanie, považujeme za pozitívnu. S obavou sa však pozeráme, ako to už aj spomenul spravodajca, na e, ustanovenia pre FC a tiež avizované aviz, e, predlženia Európskeho investičného fondu a tohoto nového fondu založeného na FC pre tretie krajiny. Prostriedky, ktoré e, treba vyčleniť na e, tieto programy, to zaťaží následné rozpočty. A ďalší bod – sa to sa týka Turecka, vieme, čo e, sa deje v Turecku. Vieme, e, aký je postoj e, Erdoána k Európskej únii a treba preto vyslať jasný signál Turecku. realistické prever, preverenie prostriedkov, ktoré posielame e, tejto krajine cez náš rozpočet. To sa vyslovene e, ponúka. Hm, treba si to zvážiť. Potom k rozpočtu parlamentu. Tu zdieľam e, postoj e, spravodajcu týchto 76 pozícií postov pre frakcie. E, nemusí to možno byť priorita e, pre náš rozpočet teraz, asi 2 milióny eur mimochodom. Potom ešte mnohé otázky e, jednotlivým interným pracovným službám, teda internalizácia napríklad vodičov, aj to treba ešte raz premyslieť, podľa mňa rovnako prostriedky pre strany a nadácie. To je jediný rozpočtový riadok, ktorý pod, exponenciálne v e, posledných rokoch narastal. A potom ďalej agentúry. Myslím si, že krátenie u agentúr najlepším postupom nie je, pretože je tu množstvo agentúr, ktoré majú svoje opodstatnenie, alebo teda ktoré majú priradenú určitú úlohu, ale túto úlohu by mohla vykonávať e, racionálne celkom aj niektoré z pracovísk e, komisie, niektoré generálne riaditeľstvo. To platí pre e, výbor regionov ECOSOC, EASO, pardon, uh, eh, SVČ. Um, ehm, Možno nie je vždy zmysluplné vždy len uh, vytvárať pracovné miesta a vždy len vyčlenovať prostriedky. Potrebujem viac zárok pre budúcnosť uh, eh, SVČ, kým uh, dáme ďalšie prostriedky uh, k dispozícii. Ďakujem. Mám ešte jednu žiadosť o slovo, nech sa páči. Uh, veľmi, veľmi stručne, ja len chcem podporiť spravodajcu aj to, čo tu predniesol, najmä pokiaľ ide o to, čo povedal k FC a pokiaľ ide o to, akej situácii sa momentálne nachádzame. Aj tá myšlienka vôbec toho podávania správ, vykazníctva, a tiež tá reakcia podporovať a tieto akcie tiež mali by sme podporiť a pozrieť sa aj na tú myšlienku, ako by sme vysledovali tie prostriedky, odkiaľ sú a tiež e, podpora utečencom, to je naozaj veľmi dôležitá vec a bude mať platnosť aj naďalej. Ďakujem. Ak dovolíte, iba niekoľko osobných e, myšlienok. Ja e, vítam vynikajúcu správu a úžasnú prácu nášho správodajcu, tieňových správodajcov. A pardon, pani, pani kolegyňa, nech sa páči. Gracias, Ďakujem, pán predseda. Povedali ste, že skončíme o 10.30 e, ja som preto nežiadala o slovo. Socialistická skupina plne súhlasí s líniou pána Gajera, ale e, ešte by som chcela povedať, že je tu potrebné isté posilnenie. Myslím si, že je dôležité podporovať všetky politiky v oblasti kultúry, kapitola 3. je veľmi dôležité naďalej posilňovať návrhy v kapitole 4. Nebudem zachádzať do detajlov. A pokiaľ ide o e, oblasť obrany, tak ja si myslím, že my by sme mohli využiť túto situáciu na reflexiu o e, projektoch, ktoré súvisia aj s modifikáciou finančného rámca, pretože jeden z problémov, ktorý vlastne máme, je, že vlastne tieto prípravné e, akcie nám berú peniaze, ktoré máme na akcie z našej iniciatívy a mali by sme s komisiou a radou negociovať v tom zmysle, aby ich návrhy e, boli financované z nejakých iných prostriedkov, lebo nie je to poprvýkrát, že je tu návrh, ale už to začína mať teda dosť veľké rozmery. A posledný vystupujúci, nech sa pa, pán Fernández. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som nechcel zachádzať do podrobností, ale nie som veľmi spokojný s týmto stretnutím, pretože sme nedostali žiadne informácie, žiadne dokumenty vopred. Pravdepodobne tá správa pána Gajera je vynikajúca, ale ja neviem, čo tam je. A myslím si, že celá táto diskusia o rozpočte na rok 2017 by sa mala udiať v kontexte toho, čo sme videli v súvislosti s MFF, čo sme pozorovali včera. Takže niekoľko faktov je tu určité prerozdeľovanie prostriedkov. Niektoré platby a záväzky budú navýšené, ako napríklad kohezný fond, ale nás by zaujímalo, aký je plán a rozpočet do roku 2020. Preto a budúci týždeň, keď budeme mať stretnutie, prosím, zvažte aj revíziu MFF pretože tieto dve diskusie by mali prebiehať ruka v ruke. Iba veľmi Stručne chcem sa poďakovať správodajcom za ich prácu. Ja veľmi dobre poznám všetky ťažkosti a problémy, e, ktoré tam sú. Som si istý, že tam budú zapojené všetky politické skupiny. Je na to ešte čas. Po druhé, e, rezerva ohľadne EFSI, to je veľmi zlý signál pre investorov, a dôvody už boli niekoľkokrát vysvetlené a ja súhlasím so všetkým, e, čo tu povedal náš e, tieňový spravodajca. A ďalšia veľmi dôležitá vec, máme politické postoje a dôjde e, k okamihu, keď revízia viacročného finančného rámca. Rozpočet z roku 2016 a rozpočet na rok 2017 budú navzájom prepojené, lebo revízia viadročného finančného rámca bude mať dopad na rozpočet e, roku 2016 a my sme boli veľmi šťastní až doteraz v našej stratégii, keď sme mohli povedať, že e, tu budú pozmenujúce návrhy ktoré sú koherentné s revíziou finančného rámca a všetká práca, ktorá už e, bola odvedená našimi spravodajcami. E, to by bolo veľmi zaujímavé, aby sme si mohli podiskutovať o tejto stratégii, aby sme všetky tieto prvky navzájom prepojili. Určite e, nastane okamih, keď e, rozhodnutie o tejto otázke bude musieť padnúť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Takže ja opätovne ďakujem našim spravodajcom za prácu, veľmi si ju cením. Teraz e, e prejdeme do fázy hlasovania a negociácií a ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby e, naše posolstvo bolo veľmi jasné a aby bolo pochopiteľné aj pre verejnosť. Musíme byť e, presvedčiví e, a budeme presvedčiví v našom vzťahu s radou, ak budeme skutočne koherentní a budeme mať skutočné priority. To znamená, že Ehm, osloboďme sa od všetkoho, čo by ehm, mohlo vyzerať ako vianočný stromček, ale sústreďme sa na naše naozajstné priority. A teda spravodajca a tieňoví spravodajcovia musia nájsť teraz priority. Tých by nemalo byť veľa. A pokiaľ ide o ostatné, ja zdieľam názor tých, ktorí povedali, že iste sú tu rezervy, ale toto je akási činnosť, ktorá musí byť v tej zbytočnej obálke, ktorá je rezervovaná na tie veci, na ktoré bude potrebná. My musíme byť veľmi solidárni a musíme spoločne presvedčiť radu. A nakoniec ja som európskym poslancom ako vy a zajtra by som chcel vedieť mojim e, spoluobčanom v teréne vysvetliť, čo tu robíme. Musím vám povedať, že doteraz som nenašiel argumenty, aby som odôvodnil vytvorenie 66 postov pre politické skupiny. Takže nebuďte prekvapení, keď budem hlasovať proti týmto, alebo keď budem proti týmto návrhom. To je moje osobné presvedčenie a vychádza z môjho svedomia. V okamihu, keď každý žiada o e, racionalizáciu verejných výdavkov, tak ja nemám vôbec E, ochotu hovoriť o takomto navýšení. Pán spravodajca, e, nech sa páči, dám vám slovo na záver. No, keby som išiel do podrobností na jednotlivé, k jednotlivým návrhom, tak čas by nám ne, neumožnil to pokryť. Všetko som si zas, zaznamenal, všetko som si zapísal. Mnoho vecí môžeme prediskutovať, pán Depre, napríklad na zasadnutí koordinátorov. Pán Artuji má pravdu. Máme tu tento materiál. Jeho charakter je, ako sme povedali, e, pracovný dokument. Sme na začiatku. mať silný návrh parlamentu, aby by bol môj cieľ, aby bol ten schopný získať veľkú väčšinu v parlamente. Východisková pozícia, na ktorej môžeme ešte pracovať. Teda čo najväčšia väčšina, ako som povedal, No, uvidíme tak podobne ako v minulosti a, a sa môžeme s tým vysporiadať. My vám budeme e, dôverovať, pán Gajer. Želajú si ešte tieňoví správodajcovia alebo spoluspravodajcovia niečo povedať. Nie, uzatváram teraz našu schôdzu budúca schôdza koordinátorov bude nasledovať po tejto schôdzi a potom budeme mať 26. septembra schôdzu 15.30 v stredu 28. popoludní štvrtok 29. septembra 9.12.30, teda do poludnia budeme hlasovať o rozpočte na rok 2017. Schôdza z 27 septembra sa ruší a tým končím naše zasadnutie. Dáme si 5-minútovú prestávku e, medzi touto schôdzou a otvorením schôdze koordinátorov.